Dobrý deň, otváram zasadnutie. Chcela by som začať oznámením od skupiny socialistov a demokratov Európskeho parlamentu som dostala žiadosti o nominácie do parlamentných výborov. E, zoznam týchto nominácií bude súčasťou zápisnice z tohto rokovania a pokiaľ nikto do prijatia zápisnice nič k tomu ne predniesie, budú tieto nominácie považované za prijaté. L'ordre du jour appelle donc la déclaration du Conseil et de la Commission et les conclusions du Conseil ECOFIN. Teraz uh, sa budeme venovať uh, vyhláseniam e, rady a uh, záverom uh, mimoriadnej rady ECOFINu, ktorá sa konala včera. Nech sa páči, pán Renders. Eh, chcela by som povedať len toľko, že zasadnutie rady ECOFIN, ktoré sa konalo v Bruseli, nám umožnilo dosiahnuť pokrok v dvoch oblastiach tým, že sme prijali európsku eh, konsolidovaný rozpočet, ako aj následný rozpočet a potvrdila sa aj dohoda, ktorá bola dosiahnutá pri trialogu medzi parlamentom, radová komisiou, pokiaľ ide o finančný dohľad. Okrem toho sa otvorili dve rozpravy, ktoré budú pokračovať aj na neformálnej rade Ekofinu, ktorá sa bude konať v tomto poroku. Pokiaľ ide o e, uznesenia týkajúce sa baniek a, bank a Eh, finančných transakcií. Na tejto problematike sa pracuje. Od 1. januára budúceho roku budeme môcť teda spustiť novú rozpočtovú procedúru s komisiou a na, ja, na jar budúceho roku bude môcť eh, komisia predložiť eh, hrubé línie vývoja rozpočtu. Dúfame, že k tejto procedúre budeme môcť pridať aj nové ustanovenia týkajúce sa sankcií. Predsedníctvo bude v každom prípade um, usilovať o uplatnenie takýchto um, sankcií a budú to tým poverení príslušní komisári. Pokiaľ ide o dohľad, chcel by som sa znova poďakovať eh, správodajcom Európskeho parlamentu, ktorí sa zúčastnili na eh, snahe o dosiahnutie konsenzu v tejto oblasti. Eh, takisto ďakujem predchádzajúcim predsedníctvam Španielska a Švédska, ktoré nám umožnili vypracovať text, na základe ktorého od 1. januára budúceho roku bude ustanovený nový systém dohľadu a bude ustanovený aj výbor pre sledovanie finančných rizik. Predpokladám, že toto je dobrý základ pre novú architektúru finančného systému a dohľadu. Chcel by som spresniť, že to ešte nie je koniec, že sme ešte len na začiatku začiatku novej európskej organizácie a pravdepodobne bude predmetom ešte dlhých diskusí, ktoré vyústia do e, prijatia textu, e, ktorý bude predložený v nadchádzajúcich e, mesiacoch, ako aj príslušné harmonogramy. Pokiaľ ide o závery Rady ECOPIN. Rozpravy sa týkali aj dvoch ďalších vecí. Na jednej strane to bolo uznesenie o príspevku bank a druhý sa týkal e, danie z finančných transakcií. Pokiaľ ide o bankové príspevky, e, diskusia v rámci ECOFINu umožnila vyznačiť dve hlavné línie e, a budú vypracované e, aj konkrétnejšie detaily týchto línií. Pokiaľ ide o voluntarizmus vo finančnom dohľade, je potrebné, aby sme v nadchádzajúcich mesiacoch e, prehlbili diskusiu o mechanizmoch, ktoré by umožnili reálnu koordináciu v Európe. Niektoré krajiny už e, začali uvažovať o zavedení takýchto platieb zo strany bank ale ministri financií e, na konci tohto mesiaca počas neformálnej e, rady budú o tom ďalej hovoriť. Pokiaľ ide o e, daň z finančných transakcií, táto diskusia bola oveľa živšia. Toto v podstate bola len taká prvá zásadná rozprava o tejto otázke, ktorá súvisí s E, so zdaňovaním bankových transakcií, ale súvisí aj s tým, čo bude Európska únia ochotná urobiť v e, súčinnosti s ostatnými partnermi. Je potrebné, aby sme s našimi partnermi nielen z inej, druhej strany Atlantiku, ale aj z rozvíjajúcich sa krajín viedli ďalšiu diskusiu o tejto téme. E, mnohí mnohé veci bude potrebné ešte dotiahnuť a pokiaľ bude takýto typ dane e, zavedený, tak samozrejme musíme zvážiť aj, akým spôsobom by sa mali využiť takto dosiahnuté príjmy, buď na e, financovanie e, opatrení súvisiacich s bojom proti klimatickým zmenám alebo s financovaním rozvoja. Takže toto je v zásade taká informácia o včerajšej rade. E, predsednička, ďakujem a teraz dávam slovo komisii. Ďakujem. Pani predsednička, ja by som Takisto chcel povedať niekoľko slov o prístupe, ktorý e, bol vyznačený na rade Ekofinu. A chcem sa poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto práce. E, Hovorilo sa predovšetkým o štyroch hlavných bodoch, ako povedal belgický minister. E, parlament, e, parlament e, má veľmi váž, vážnu úlohu v tomto smere, v prvom rade v štruktúrálnej oblasti, ktorá je prioritou a e, spoli, vy ste mi vo februári prejavili e, dôveru a rada bude klasť dôraz na dohľad, pretože dohľad to je základ toho rámca, ktorý budeme budovať tehličku po tehličke, týždeň po týždni, aby sme mohli dospieť k e, riešeniu krízy. Je to potrebné robiť na základe inteligentnej a účinnej regulácie musíme e, brať do úvahy všetkých aktérov, všetky trhy, všetky e, teritoria, aby regulácii neuniklo žiadne z nich. Chcel by som sa veľmi úprimne poďakovať v tejto súvislosti parlamentu za dôveru a chcem poďakovať parlamentu aj za to, že e, schválil výsledky trilógu e, a à la présidente de la commission. A e, ďakujem všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tomto trialogu a pokiaľ ide o belgické predsedníctvo, tak toto sa skutočne veľmi angažovalo na e, tejto práci a e, bola to práca, ktorá sa začala už pod e, švedsky, počas švedského a španielského predsedníctva. E, pokiaľ ide o hlavný dôvod pre tento návrh komisie týkajúci sa dohľadu, vychádza z veľmi inteligentného dokumentu pána Žaka de la Rozier, ktorý hovoril o možnosti riešiť krízu. My od januára v komisii veľmi intenzívne pracujeme na vyp- na príprave e, e, orgánu pre riešenie systémových rizík, ktoré, ktorý by mal byť akýmsi radarom alebo možnosťou kontroly. To je samozrejme nevyhnutné, lebo vieme, že európske krajiny, ktoré tu zastupujete, e, majú banky, z ktorých polovica patrí iným krajinám. A to, patrí, to, to platí pre väčšinu finančných Eh, inštitúcií, ktoré majú nadnárodný charakter. Tu by som sa chcel poďakovať veľmi úprimne predsedníctvu, ako aj parlamentu a vašim spravodajcom za veľmi zásadnú prácu, ktorú ste vykonali s cieľom dosiahnuť úspech tejto prvej etapy a teraz sa začína samotná výstavba. Od budúceho týždňa by som chcel predložiť um, Návrh eh, nariadenia, eh, ktorý súvisí s týmto úsilím, a pokiaľ ide o finančný sektor, takisto sa hovorilo o eh, príspevku daní. Belgické predsedníctvo povedalo, že netreba si zamieňať tieto dve veci a sú síce bankové príspevky a daň z finančných transakcií. Tá prvá časť, tá je predmetom uznesenia. Rada už začala o tejto veci rokovať a pokiaľ ide o túto e, problematiku e, začíname už mať jasnejšiu predstavu. V Madride počas neformálnej rady sa predložila e, predložil návrh týkajúci sa prevencie kríz. V prvom rade e, ide o to, že prevencia je vždy lasnejšia, než e, je e, náprava, čiže to je prvá vec. A druhá vec súvisí s tým, že daňoví poplatníci musia byť, nesmú byť v prvej línii, ale že banky by mali platiť za banky. To je práve tá myšlienka, ktorú sme predložili v rámci nášho návrhu skrinky nástrojov Toolkits. Tento eh, obsahuje dva hlavné prvky eh, a v oktobri ja predložím oznámenie týkajúce sa aj e, úvah parlamentu a reakcie Rady ministrov. Prečo v oktobri? Dôvodom je to, že v tom čase sa začne bazilejský proces s povinnosťou kapitalizácie e, a keď hovoríme o príspevku bank alebo prevencii je potrebné, aby sme všetky tieto prvky vnímali spoločne, aby sme všetky opatrenia dostatočne kalibrovali, aby sme zabezpečili, že nikto neunikne. Čiže mal by to byť e, business as usual, ale zároveň by sme nemali penalizovať e, e, tých, ktorí E, ktorým to neprináleží. Čiže toto by malo byť predmetom e, oznámenia o e, prevencii, predchádzania budúcim krízam a to by mal byť aj základ uznesenia. Nemecko práve predložilo takúto myšlienku, Švedsko už začalo budovať koordinovaný systém so spoločným kmeňom ktorý by eh, umožnil eh, predísť nedostatočnej koordinácii, ako aj dvojitému zdaňovaniu bankových trans- finančných transakcií. Eh, samozrejme je otázka e, transak- e, zdaňovania finančných transakcií na globálnej úrovni je oveľa zložitejšia, pretože tie reakcie nie sú veľmi nadšené, ale mnohí z nás si myslia, že je spravodlivé, aby sa zaviedli takéto e, dane z finančných transakcií, aby bolo možné prispieť k riešeniu veľkých celosvetových víziev a aby sa zabezpečil stabilnejší vývoj ehm, ehm, ehm, malo by to byť spravodlivšie, než tomu bolo doteraz. Umožnilo by to riešiť ekologické, klimatické, potravinové krízy, ktoré najväčšmi postihujú chudobné krajiny. Čiže my sme mnohí, čo si myslíme, že je to spravodlivé a myslíme si, že je potrebné, aby sa dosiahla e, zhoda v Rade ministrov, na tom však bude potrebné ešte ďalej pracovať. A pokiaľ ide o prvú e, informáciu o prácach Rady ministrov, my sme vypracovali nové oznámenie o e, zdaňovaní e, v finančnom sektore, ktoré by malo byť teda predložené v oktobri. E, toto by malo byť takisto e, cestou k dosiahnutiu stability, konvergencie. Myslím si, že táto myšlienka je veľmi užitočná a umožní zasadiť do správneho rámca rozpočtové analýzy jednotlivých krajín a získať akúsi momentku, akúsi fotografiu či e, radarovú obrazovku vývoja v celej Európe v politickej a ekonomickej oblasti. Rada bude pracovať aj na základe prác a správ komisie e, v tejto oblasti. E, môj predrečník už hovoril o bodoch diskusie, preto ja len telegraficky poviem, že Rada sa e, venovala aj otázke reformy e, governance a e, finančnej transparentnosti E, v septembri na neformálnej rade bude predložená správa, ktorá bude zaujímavá aj e, pre parlament. Pôjde o transatlantickú reguláciu. V G20 nie sme jediní a nie sme ani jediní e, medzi Amerikou a Európou. Je veľmi dôležité, aby sme dávali veľký pozor na paralelizmus opatrení, ktoré sa príjmajú na strane Európy a na strane Ameriky, pokiaľ ide o dohľad a reguláciu. E, čiže je potrebné, aby sme robili akési porovnávacie tabulky medzi tým, čo sa v súčasnosti deje v Európe a v Európe a v Amerike, pretože nám ide o rovnaký cieľ, samozrejme opatrenia a metódy nemusia byť zhodné, ale myslím si, že toto bude dôležitý predmet diskusie európskych ministrov. Ďakujem za tento výklad. Teraz dávam slovo um, predstaviteľom um, skupín E, e Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. By som chcel povedať za frakciu EPP, pardon, PPE, že sa veľmi tešíme z dohody, ktorá bola dosiahnutá ohľadom dohľadu nad európskymi bankami. Toto je veľmi dôležitá záležitosť. Um, tu uh, síce niektoré štáty boli proti, ale Ehm, myslím si, že vďaka nášmu e, spravodajcu, spravodajcovi vynikajúcej e, spolupráci komisie aj rady e, pod belgickým predsedníctvom sa to predsa podarilo. Ehm, tu ide jednoducho veľmi dôležité kroky, ktoré vedú k posilneniu ekonomického riadenia v Európe. Na Ekofine sa venovala diskusia aj rôznym formám zdanenia bank. Banky pritom musia prispievať finančne na riešenie následkov krízy a celkom správne e, sa to snažíte riešiť aj v rámci G20, ale pokrok, e, ktorý sa podarilo dosiahnuť, je veľmi pomalý. A preto e, skupina PPE sa domnieva, že ak sa to nepodarí na medzinárodnej úrovni, tak by sme v Európe mali, nie musíme ísť vpred, musíme byť tými, ktorí vykonajú ten prvý prvý krok, ale koordinovaným spôsobom, pretože členské štáty už v niektorých prípadoch takéto dane zavádzajú a to môže byť ohrozením nášho vnútorného trhu. Takže, pán komisár Barnie, ja by som vás chcel, chcela skutočne um, podporiť v tom, aby ste pokračovali v tejto iniciatíve a e, snažili sa zaviesť jednotnú e, daň, e, ktorú budú platiť banky v celej Európskej únii. A podobne ako v prípade dohľadu nad bankami Európsky parlament bude stať za vami. Pokiaľ ide o navrhovanú daň z finančných transakcií, to je v súčasnosti záležitosť, ktorej sa treba venovať naozaj maximálne, najmä na zasadnutiach G20 Eh, ja by som chcela upozorniť, eh, že ak by Európa išla sama v tejto oblasti, tak by to nebolo ideálne. Eh, kolega Schulz sa snaží takúto daň v Európe nezaviesť, ale nevýhody by boli väčšie než výhody, takže E, preto si myslíme, že e, v prvom rade sa treba e, snažiť o tú daň na banky a potom na G20 aj o daň na finančné transakcie. Udo Bullman, pour minute Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Udo Bullman na 1 minútu 30. Pán predsedajúci rady, pán komisár, Blahoželám vám ten dohľad. Áno, parlament urobil dobrý kus práce a dospeli sme k dobrému výsledku, ale žiaľ musím povedať, že treba hovoriť vždy o nových úlohách a v iných oblastiach sme vzdialení od dobrých výsledkov. Napríklad e, pokiaľ ide o úpravu o e, manažerov pre hedge fondy, a to na oboch stranách, e, aj na strane rady, aj na strane komisie. Musíte sa pohnúť, lebo bez vášho pohybu nedosiahneme dobrú úpravu. A to potrebujú všetci, aj manažery, E, mimo Európskej únie, tí musia mať rovnaké podmienky ako Európania, lebo inak znevýhodníme Európu. My nechceme zobrať za rukojemníkov celý, celé odvetvie. Ide nám o zlepšenie. Ide nám, aby sme obmedzili tie čierne ovce. A keď to neurobíme, tak nedosiahneme dobrú úpravu. Varujem pre jednou vecou. Nemyslíte si, že to ľahko prejde, že proti sebe postavíte skupiny v parlamente a že e, sa e, Európa bude e, brániť pred lobbyistami alebo že sa pred nimi pokorí. Takže daň z transakcií, tam mám celkom iný názor. Vážená kolegyňa z EPP, Európa čaká na odpovede a my musíme dať odpovede. Nie, že sa vrátite z G20 a poviete, že žiaľ sme nič nedosiahli a teraz žiaľ nemôžeme nič urobiť. Práve naopak, my musíme v Európe konať a musíme E, urobiť rozhodné kroky, plánovať ich, musíme ich vykonať. Myslíte na to pri vašich rokovaniach pri G20. Potrebujeme odpoveď, e, lebo inak sa nedostaneme ďalej. Ďakujem, pán Bulman. Pani... Ďakujem, pani Gulár. Minúta 30. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem aj komisii a belgickému predsedníctvu za to, že nám pomohli Eh, spustiť eh, prácu na európskej finančnej regulácii eh, a dohľade. V decembri minulého roku e, Európsky parlament poukázal na to, že členské štáty síce tvrdia, že sa e, snažia vymaniť z krízy, ale pritom uplatňujú všelijaké brzdy a prekažky k medzinárod, e, medzištátnym a medzivládnym dohodám. Chcela by som však poukázať aj na veľmi pozitívny bod týkajúci sa zriadenia Európskeho úradu pre systémové rizika. Zúhlasím s tým, čo povedal pán Barnier, že pôjde o akýsi radarový systém detekcie, ale takisto je potrebné ustanoviť aj pilota pre tento systém. Takisto musíme pokračovať v dohľade, v práci na dohľade paneurópskych inštitúcií. Toto je práca, ktorá e, by mala vyústiť do e, udelenia právomocí e, riešiť aj otázky ratingových agentúr, ako aj kompenzácií a táto nadnárodná skupina by teda mala hovoriť o otázkach dohľadu a regulácie na celoeurópskej úrovni a takisto by mala hovoriť aj o lepšej súčinnosti medzi členskými štátmi. Ďakujem pani Gular za eh, vaše vystúpenie. Pán eh, Gigold, 2 minúty 30. V prvom rade toto je významná chvíľa pre Európu, pretože s Danielou máme tu zhodu, pokiaľ ide o dohľad. Treba poďakovať belgickému predsedníctvu a tiež komisie, pán Barnier, a tiež kolegyňam, kolegom z rôznych politických skupín. Naozaj sme urobili významný krok vpred aby sme, aby sme vlastne sa postavili aj proti tým, ktorí hovorili, že už Európa sa nemôže posunúť ďalej. Vo vnútornom trhe musia byť prísne pravidlá. Potom v oblasti dohľadu E, rozpočtov členských štátov. Tam e, ECOFIN prijal významné rozhodnutia a ďakujem komisii za to, že e, posunula veci dopredu a očakávame ďalšie návrhy, pokiaľ ide o makroekonomickú koordináciu. To je naliehavo potrebné vzhľadom na krízu. A teraz chcem povedať ešte niečo ku diskusii o daní z finančných transakcií to, čo hovorí komisia, je akási kakofónia. Na jednej strane e, pán Barnier, pán e, Barozo podporujú e, takúto daň. A na druhej strane hovoria akoby proti tomu. Prosím vás, hovorte jedným hlasom. Tu nie je možné, aby pán Šimeta predložil správu, v ktorom sú výsledky, ktoré sú vedecky už dávno vyvrátené to sa dá predsa dočítať aj e, v štúdie, ktorú si vyžiadal Európsky parlament e, a tam sú vyvrátené e, vyvrátené argumenty pána Šimetu a pána Šimetu sme viackrát vyzvali, aby tieto argumenty vzal späť. Takže jeho štúdia, tak sme rozhodli, sa musí prepracovať a ja si teraz kladem otázku, bude to viesť k návrhu, ktorý komisia naozaj preloží, to bude to iniciatíva, ktorú predložíte, alebo to bude znova len študijný dokument. E, to by nič nedosnelo. E, to, čo je potrebné, je rozhodnutie rady. E, tam tiež nestačí to, aby sa problémy presunuli na Francúzsko treba hovoriť o centrálnych krajinách, ktoré to odmietli, Veľká Británia, Švédsko a Španielsko. Eh, Veľká Británia a Švédsko, tam sme o tom vedeli. Španielsko to sme nevedeli. Tam predsa vládnu sociálni demokrati. Eh, mohli by sme tam eh, možno dosiahnuť viac koherencie medzi pozíciami, ktoré máme tu a španielskými pozíciami v Rade. A napokon tu v parlamente by som e, si prial, aby aj EPP hovorila jasnejšie. Vy ste hovorili veľmi kriticky voči e, daní z finančných transakcií, ale veľká časť vašej politickej skupiny je za to. Ja skutočne neviem, či hovoríte za väčšinu vašej politickej skupiny. Teda potrebujeme spoločne konať, lebo inak e, občania e, budú cynickí. Na jednej strane budeme mať úsporný balíček a potom nebudeme hovoriť o príjmoch e, z kapitálu v Európe. Ďakujem. No a madame Swinburne pour une minute trente. A teraz na minútu 30 pani Swinburne. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela v prvom rade poďakovať belgickému predsedníctvu za e, tie e, rokovacie schopnosti, ktoré prejavilo a pánovi e, komisárovi Barnierovi za to, že naslúchal. Ale chcem sa vyjadriť k daní, daní na, uvalené na finančné transakcie. Ja som strávila veľa času skúmaním rôznych štúdií, a teraz ECOFIN konečne robí niečo podobné, teda E, namiesto nejakých politických rokovaní e, zasadnutia sa zakladajú na faktoch a číslach. A toto je veľmi e, dobré uplatnenie princípu čistej regulácie v praxi. Ale treba sa vyhnúť tomu, aby jeden štát nedostal viac ako 70 z tejto dane z finančných transakcií. Bolo by totiž smiešne, keby sme tvrdili, že takáto daň sa musí uplatiť na európskej úrovni, ak to má skončiť takto Eh, táto daň nie, je, nie sú peniaze zadarmo. Jednoducho banky nebudú platiť za tieto transakcie. Eh, to v podstate pôjde na úkor ich, eh, ich obratu a ich ziskov. Takže je čas konečne uznať tie obmedzenia zjednodušeného modelu dane z finančných transakcií a je treba skúmať nejaké komplikovanejšie, zložitejšie riešenia Eh, ako, eh, než eh, čo navrhuje IMF. Namiesto toho, aby sme ten proces dotiahli do bodu, kedy tie dane budú nechcené v celej Európe a bude proti ním vlna odporu, by sme sa mali snažiť o riešenie, ktoré umožní členským krajinám Eh, naplniť eh, si svoje pokladnice a využite peniaze správne. Ďakujem, pán Portáš, minúta 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mm, Ecofin sa rozhodol eh, um, sa rozhodol e, stanoviť e, určité základné línie budovania európskeho rozpočtu e, a ekonomického riadenia, ale myslelo sa vôbec na nejakú koordináciu, pretože tu sa bude, tu, tu v podstate ide o to, aby sme deficit udržali pod kontrolou, ale aby sme zároveň podporili tvorbu pracovných miest a je veľmi dôležité, aby sme neprijímali opatrenia, ktoré problém len zhoršia. Mm, ja absolútne nedokážem podporiť to, aby Brusel rozhodoval o tom, ako členský štát e, e, si bude plniť svoje záväzky. To je v podstate mm, mm, porušenie toho, tej základnej výsady, ktorú národné štáty majú. A ECOFIN e, teraz viac než kedykoľvek predtým rozhodol o tom, že každé rozpočtové rozhodnutie na národnej úrovni musí byť podložené určitými princípmi. E, nie je možné jednoducho takto definovať rozpočtovú politiku členských štátov. Mm, problém je, že tieto e, základné usmernenia e, tie v podstate síce sú um, schválované 27 členskými štátmi, no, že tam vždy, povedzme, Nemecko bude mať prevahu nad Gréckom. A tí kolegovia, E, ktorí mm, alebo teda národní e, poslanci, e, tí v podstate musia naďalej mať túto kontrolu nad svojimi rozpočtami. peter Martin, minúta 30. Pán komisár. Chcem vyjadriť kompliment. Ukazuje sa, že chcete, máte vôľu, ale otázka je, smiete chcieť? Ja vás prosím, aby ste ten proces, ktorý ste začali s veľkou zanetenosťou, aby ste ho viedli transparentne voči občanom, aby ste jasne ukázali, eh, kde zlyhávame aj pri dobrej vôli. Totiž máme len obmedzené postupy, eh, posuny pri tých štyroch pilieroch. Potrebujeme vyjasnenie v otázke, že finančný dohľad v Spojených štátoch e, je oveľa kritickejší než to, čo my tu budujeme. Ďalej potrebujeme jasné odpovede na to, ako e, chcete riešiť problém tieňových baniek, bank. A tiež potrebujeme vyjasnenie e, v otázke vlastného kapitálu, o čo komisii ide. Je tam veľa podrobností, ale kam to má viesť? To nie je dosť jasné. A potom otázka Eh, stredných a malých členských štátov, čo eh, eh, možno urobiť pri zlyhávaní baniek. My máme v Rakúsku banku Hypo Adria, ktorá zvyšuje zadlženosť štátu, že sa môžeme dostať tam, kde je Grécko. Tam my sa pýtame komisie, čo robíte v tejto veci, ako prejdete tomu, aby sa Rakúsko stalo druhým Gréckom. Ďakujem, pán Martin. A teraz ďalší rečníci. Pán Gozes, dve minúty. Pani predsednička, e, pán komisár, v prvom rade by som sa chcel e, pridať k tým, ktorí vyjadrujú chválu za dobré výsledky v oblasti dohľadu. Ako povedala Silvi Gulár, svoju úlohu tu zohral aj parlament, pretože v decembri e, sme prijali vyhlásenie dvoch koordinátorov hlavných skupín, ktorí hovorili, že treba zajsť ďalej v oblasti dohľadu. E, e, takto bolo možné v súčinnosti s radom ministrov dospieť dobrému výsledku. Ďakujem za túto prácu a teším sa aj programu, ktorý ohlasil e, komisár Barnier. E, myslím si, že je veľmi dobré, že sme konečne dosiahli dohodu, pretože skutočne e, finančný sektor je e, sporným bodom dôveryhodnosti Európy, pretože ľudia si kladú otázku, čo robí Európa, aké výsledky ste dosiahli a vítajú výsledky trilogu, ale chcú aj konkrétne výsledky. Tu by som chcel niečo povedať o Spojených štátoch nedávno som hovoril s predstaviteľmi amerického finančného sektoru a e, títo e, e, majú pocit, že v Európe je, že z Európy majú dojem právnej neistoty, pretože sa stále menia predpisy a tá situácia nie je ustálená. Preto je potrebné, aby tá legislatíva bola síce definitívna, ale modifikovateľná ale nie je možné, aby sme niečo prijali a potom 2 či 3 roky na toto e, zmenili. Chcel by som sa prihovoriť za to, aby dnes popoludní, kedy sa bude konať veľmi dôležitý trilóg o e, regulácii alternatívnych fondov, aby sme sa skutočne rýchlo snažili o nájdenie riešenia. Ďakujem belgickému predsedníctvu a verím, že vďaka vašmu osobnému nasadeniu sa nám nadchádzajúcich týždňoch podarí nadviazať na výsledky ekopínu a budeme môcť povedať, že sme našli riešenie regulácie alternatívnych fondov. Je potrebné urobiť ešte tie kroky, ktoré zostávajú na deňu dobrého riešenia. Ďakujem. Teraz má slovo pani Podinata. E, minúta 30. Vážený pán komisár, vážená pani predsednička, závery ECOFINu v kombinácii s dohodou o zvýšení efektívnosti dohľadu nad finančnými inštitúciami predstavujú reálne kroky správnym smerom a ten smer e, je v podstate nové riadenie ekonomiky, ale dnes je to boisko mnoho väčšie. My mm, nemôžeme e, len posilniť dohľad nad finančnou disciplínou. Ide predsa o to, aby sme vytvorili nejaký nový ekonomický model, ktorý bude lepšie zodpovedať potrebám európskych občanov, e, tvorbe pracovných miest a zabezpečovaniu rastu. Mali by sme sa skrátka snažiť o to, aby na jednej strane bola zabezpečená rozpočtová disciplína a na druhej strane, aby boli k dispozícii prostriedky na udržateľný rozvoj, podporu investícií, E, a to tak v privátnej, ako aj vo verejnej sfére. E, treba hľadať nejaké vyvážené riešenia týchto ekonomických problémov a e, umožňovať členským štátom, aby mali isté páky, pretože ináč bude vznikať sociálna nerovnosť teda m, mm, treba nájsť eh, nejaký model o mnoho spravodlivejšieho rozdeľovania prostriedkov určených na eh, boj proti krízam a e, daň z mm, finančných transakcií môže byť istým katalizátorom v tejto oblasti. Jednoducho Európa môže byť akýmsi priekopníkom a môže, môže tieto prostriedky využiť napríklad na boj proti klimatickým zmenám alebo plnenie iných svojich prísľubov. Ale každopádne treba ukázať, že sme ochotní mm, takéto záležitosti presadzovať aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Róde na jednu minútu. Thank... Ja by som chcel poďakovať eh, komisii aj rade za prácu, ktorú odviedli, odviedli a za snahu o usporiadanie e, finančného sektora. Ale je tu niekoľko problémov. My podporujeme zavedenie určitej, e, e, určitej stabilizácie a určitého fondu, ale mm, v prípade dane z finančných transakcií už hovoríme o úplne inej záležitosti a tam je naše stanovisko troška iné. Ehm, my v podstate sa, by sme sa mali snažiť o e, to, aby sme bojovali proti unikaniu pred e, daňovou povinnosťou v globálnej, v globálnej mierke a zároveň e, by sme mali bojovať proti tomu, aby trhy zvyšovali svoju volatilitu. Ja však mám niekoľko otázok k tejto dani alebo k daniam všeobecne, pretože ak cieľom je získať peniaze na boj proti globálnym problémom, tak komu tie peniaze potom pôjdu a kto bude zodpovedať za ich distribuovanie? A mm, daň, ktorá by bola povedzme určená na špecifický cieľ, kedy tam budeme vedieť, keď, keď už máme dosť tých peňazí a kto bude vyberať takúto daň. Teda budú to štáty alebo Európska únia. Toto sú dva možné prístupy. Ja sa pýtam, um, ktorý z nich si vyberieme. Pretože ak, povedzme, Európska únia, ktorá je príliš ďaleko od občanov, bude rozhodovať o daniach, tak sa môže stať, že bude tie dane zvyšovať do nekonečna až nad únosnú mieru a nad hranicu, kedy v podstate tie peniaze potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne, pán Rode. Teraz dostane slovo pán Dirk Depping na jednu minútu. Ďakujem vám, pani predsednička, pán Reinders. <laughs> Eh, vidím, že sa vám darí dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pánovi komisárovi. Pokiaľ ide o um, dohľad nad bankami, s tým nemám eh, v princípe problém, ale uh, ja sa uh, pýtam, ako to bude fungovať s nami všetkými, pretože všetci chceme nastúpiť na autobus, ale každý chce ísť niekde inde. Uh, pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, toto je podľa mňa dobrý príklad zlej myšlienky. Teda E, Tobinová e, daň v podstate je, je zaujímavá, ale Tobin sám sa postavil neskôr proti nej a e, je proti tomu aj mnoho ľudí z finančného odvetvia. Teda, čo budeme robiť s touto daňou? Toto je základná otázka. Čo s tými peniazmi, ktoré budeme získať? Takže, pán Reinders, áno, bolo to dobre myslené, ale nie, nie je to veľmi zaujímavé, nie je to veľmi dobré v konečnom dôsledku, takže prestaňme s tým. No a E, momentálne, e, teda včera sa povedalo, že bude treba prinútiť Európsku komisiu, e, aby, sa, aby presadila túto daň z finančných transakcií, ale nerobme to, pretože mali by sme byť proti tejto dani, je to proti obyčajným ľuďom, ktorí túto daň budú musieť platiť a nikto nebude vedieť, čo s tými peniazmi robiť. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Karas na dve minúty, hovorí pani predsednička. Komisár, pres- Pán komisár, pán predseda rady, pani predsednička, Mám 5 bodov. Prvý, musím povedať, že mi je ľúto, že také dôležité zasadnutie Ekofinu, ako bolo to včerajšie, beží paralelne s prejavom predsedu komisie k stavu únie. Ja by som si predstavoval lepšiu koordináciu. Keď chceme ťahať za jedno lano, tak musíme tie dôležité veci niesť spolu, koordinovať, musíme sa vzájomne počúvať a hovoriť spolu. To bolo paralelné podujatie, ktoré nebolo potrebné a vzalo nám silu. Druhá vec, chcem sa poďakovať predsedníctvu Rady, komisie a parlamentu. Bez rozhodnutia parlamentu z júla by sme sa e, cez leto neposunuli ďalej. Bez rozhodnutia parlamentu z júla by predseda Centrálnej banky e, e, sa nestal predsedom dohľadu. Teda kroky, ktoré sa podujali, vykonali, e, boli možné len vďaka dobrej spolupráci parlamentu a belgického predsedníctva a za podpory komisie. Ďakujem za to. Tretia vec. Áno, k europeizácii rozpočtové diskusie. Ale musí nám byť jasné, že Menová únia bude možná a silná len vtedy, keď posilníme hospodárskú a sociálnu úniu a keď e, zeuropeizujeme aj daňové politiky, ak budeme ich koordinovať. A potom štvrtý bod, e, banková daň áno, ale nie bezodná. Áno, musíme vytvoriť e, Európsky menový fond. A potom daň z transakcií, áno, to musí postupovať. Predseda rady povedal, že to bola vlastne prvá dôležitá rozpráva. Ale my o tom hovoríme už rok, my kladieme otázky, robíme uznesenia a e, raz to presunieme na G20, potom na komisiu, potom na členské štáty. My chceme, aby to e, E, odpovedali ty alebo ty. Teda musíme povedať, e, aký bude vymeriaci základ, aký bude, e, aká bude percentná sadzba, kto to bude vyberať a potom, keď toto urobí, tak môžeme diskutovať ďalej. Eh, Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Koordinácia podujatí za európskeho poroka, o ktorej sa hovorilo včera v Ekofine, to považujem za pozitíve, ale je odreda to len časť reality. Je dôležité, aby hospodárstvo a zamestnanosť mali prioritou popri naplňaní e, paktu, disciplinárneho paktu a, a, a paktu stability a rastu a popri všetkých ďalších záväzkov, ktoré sa tu prijímajú tam potrebujeme tiež účasť e, e, aj iných a musia tu byť možné aj ďalšie kroky. Nemôže sa všetko diať len pri zastrašovaní sankciami. Možno by bolo užitočné pre komisiu, aby to zohľadnila, pán komisár. A tiež vám chcem blahoželať k vykonanej práci, pokiaľ ide o finančný dohľad. E, komisár Barnier spolu s parlamentom a belgickým predsedníctvom dokázali dosiahnuť pozitívnu zhodu. Je to zhoda, ktorá nám pomôže a pomôže ochrániť európskych občanov. A ja očakávam, že v budúcnosti budeme podľa tejto metódy pokračovať a že aj ďalšie témy e, budú takto úspešne ukončené. Okrem toho chcem ešte pokázať na to, že e, si úprimne prajem, aby s ohľadom na tento záchranný fond pre banky, najmä pokiaľ ide e, banky, ktoré majú cezhraničnú pôsobnosť, aby sme to skutočne použili e, v tej európskej dimenzii. Pán komisár, je dôležité, aby sa premyslel aj program G20. Treba hovoriť o e, boji proti podvodom, proti daňovým podvodom, proti daňovým rajom. A teda nemáme hovoriť len o bankách a službách. E, prepačte, váš čas e, uplynul. Pani Vicky Ford, minúta. Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam dohodu o, e, o dohľade. Viem, že kolegovia veľmi tvrdo museli pracovať na tom, aby sa túto rovnováhu podarilo dosiahnuť. Ide o rovnováhu medzi ochranou e, trhov medzi, pred e, cezhraničnými rizikami a e, ochranou určitej možnosti vykonávať svoju činnosť na strane vlád. Ja sa teším na to, že budem môcť spolupracovať s kolegami z komisia z rady ehm, a že spoločne sa nám podarí presadiť taký systém, ktorý nebude ľahko obchádzateľný ale e, nemyslím si, že by sme mali zavádzať záležitosti, ktoré e, sa nepresadili na medzinárodnom fóre. A e, počas diskusie viacerí z mojich kolegov vyhlásili, že je veľmi dôležité, aby šéf SRB bol šéfom banky, Európskej centrálnej banky. A včera práve šéf Európskej centrálnej banky varoval pred zavedením dane Eh, z finančných transakcií a povedal, že by to mohlo byť pre Európu pohromou. Takže eh, dodržiavajme svoje prísľuby a počúvajme eh, osobu, o ktorej sme povedali, že ju budeme počúvať. Pani Okony, dve minúty. Ďakujem. Vážený pán minister, pán komisár, vážení kolegovia, ako na to poukázali moji kolegovia a Jean-Paul Gozes pred chvíľou a včera Počas diskusie o stave Úniu, Unie sa takisto povedalo, že potrebujeme viac Európy, preto aby mohla Európa tvoriť rast, zamestnanosť a odstraňovať nerovnosť. E, v, takisto e, o tom hovoril predseda mojej skupiny Josef Dol. Plne sa pripájam k jeho vyhláseniu. Ehm, my by sme sa mali v našom e, rozpočtovom a finančnom výbore e, snažiť o zaujatie odvážneho postoja. E, je jasné, že potrebujeme viac finančného dohľadu na celoeurópskej úrovni a z tohto dôvodu dohoda s radou týkajúca sa balíčka e, finančného dohľadu. E, to je vynikajúca e, vec a je potrebné, aby sme tento balíček na ďalšom <clears throat> plenárnom zasadnutí podporili je potrebné, aby sme vypracovali novú rozpočtovú a finančnú politiku. Potrebujeme rozpočtový federalizmus aj ekonomický federalizmus. A keď budeme jednotní v menovej oblasti, nemôžeme byť autonómni v rozpočtovej oblasti. Pre mňa e, tento nový pol rok vo, výrobi, vo vývoji Európy e, predstavuje krok k dosiahnutiu takéto spoločnej stratégie, ale je potrebné, aby sme prijali aj konkrétne pravidlá a aby to všetko nezostalo len na papieri. Potrebujeme skutočne e, stratégiu, ktorú podporíme všetci v ekonomickej, e, e, menovej aj sociálnej oblasti. E, E, myslím si, že Európsky parlament by sa mal hĺbšie zapojiť do tohto procesu koordinácie. Chcela by som sa e, predstav, obrátiť na vás, pán e, komisár, pretože skutočne je potrebné, aby sme prijali skutočne takúto jednotnú európsku politiku. Ďakujem, pán Sanchez, predseda. Minúta 30, prosím, rešpektujte svoj pridelený čas. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať predsedníctvu za to, že rada jednomyselne podporila kompromis, ktorý dosiahol parlament s komisiou hľadom dohľadu nad bankami. My e, sme v podstate pracovali už za španielského predsedníctva, práce pokračovali za belgického predsedníctva a tieto, e, táto činnosť kulminovala skutočne veľmi ambicioznou dohodou, e, ktorá zakladá nový systém dohľadu nad finančnými inštitúciami a tiež je veľmi príjemné vidieť, e, že sa na začiatku budúceho roka bude konať európsky polrok um, finančnej kontroly. No a um, týmto um, sa v podstate uzatvára jedna kapitola, ktorá v podstate poprvýkrát znamenala aj väčšie zapojenie Európskeho parlamentu. Tu e, je veľmi dôležité využiť e, ekonomiku na to, aby sa dosiahol rast a aby sme prehlbili e, sociálnu rovnosť. My potrebujeme systém v Európe, ktorý bude bojovať proti vzniku kríz, ktorý bude dostatočne robustný a zároveň bude kompatibilný s ekonomickou obnovou, bude brániť vzniku sociálnych rizik a E, bude bojovať proti, e, proti e, poruchám vnútorného trhu a zároveň bude možné ho nejakým spôsobom posunúť ďalej na G20. Takže dúfame, že tento krok, ktorý bol vykonaný, bude, bude prvým krokom na tejto ceste. A pokiaľ ide o dane z finančných transakcií. Tu by malo ísť o nástroj na bojovanie proti volatilite trhov a e, vytvorenie nejakého zdroja, prostriedkov bojovania proti, e, proti problémom, ktoré si kladú za, kladú za milné ciele. Ďakujem, pán Sanchez. Pán Skinner, minúta 30. Thank you very much, Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán Reinders, pán Barnier ja by som vám chcel poďakovať za vašu podporu k balíku o dohľade. Niekedy e, sa to zdalo byť tak ťažké, ako dostať e, varené vajíčko cez e, čajové sitko, ale niečo z toho sa podarilo a my dúfame, že ten nový systém bude, bude produktívnejší a že bude fungovať rýchlejšie. Ehm, už dnes vidno mnoho pozitívnych, ale aj negatívnych stránok eh, v tomto systéme, ale domnievam sa, že si treba uvedomiť, že sme dosiahli pokrok. Eh, Európa, a nielen eurozóna, eh, potrebuje reguláciu, ktorá bude podporovať vyššiu výkonnosť a nielen určité poistky. Je, bolo by seba deštruktívne pre celú Európsku úniu, ak by sme to neurobili. Isté, medzinárodná agenda je veľmi dôležitá, Európska únia má e, zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri budovaní globálnych štandardov. Ale problém je, e, že ak sa domnievame, že vytvorením štandardov len v Európe, e, že to stačí, že sme tým urobili, čo sme mali, tak to je veľká chyba. A preto by som chcel, preto by, som chcel privítať to, čo povedal pán Barnie ohľadom rokovaní medzi EÚ a USA o určitom komparatívnom regulatornom systéme. A ja, e, pán komisár, sa s vami veľmi rád podelím o informácie, ktoré mám. A možno by som sa mohol spýtať aj vás, kde sa nachádzame e, v rokovaniach Transatlantickej ekonomickej rady, kde očakávame, že sa, že sa pohneme v tomto smere v budúcnosti, pretože stoja pred nami problémy, ktoré nedokážeme vyriešiť sami. Skinner. Ďakujem, pán Skinner. Uh, one cock, minúta 30. Vážení kolegovia, Rada ECOFIN včera schválila zásady eh, a ja ako federalista môžem eh, tieto zásady len podporiť. Eh, rozpočtová politika je to jedna vec a určenie obsahu to je druhá vec. V tejto súvislosti posilnenie paktu stability a rastu je vážnou chybou Eh, ak budeme eh, dogmaticky vnúcovať eh, tento systém celej Európe, tak výsledok by mohol byť považlivý. Španielsko, Irsko už dnes zaznamenávajú problémy a tieto e, problémy sú výsledkom e, stagnácie e, európskeho rastu a nemeckého rastu. Tie témy, ktoré sa rysujú pre budúcu neformálnu radu ECOPIM, sú ešte závažnejšie. Sú to a keby sme zjednocovali rozpočtovú politiku, tak by sme mohli tak, tak je to e, nešťastné riešenie. E, e, včera Francúzsko vyjadrilo jeden z smerov takéhoto vývoja ak chceme dosiahnuť obnovu ekonomického rastu, tak sa nemôže rada ani komisia zahrávať s ohňom a je potrebné, aby e, tieto kroky podporili aj občania. My predsa budujeme Európu pre občanov a musíme si uvedomovať, že posilnenie paktu stability to je ekonomická aberácia, je to chybná cesta, je to aj politicky chybný krok.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 dohľad na makroúrovni. Európska únia potrebuje takéto mechanizmy. A teším sa e, najmä z toho, že tú dôležitú úlohu, úlohu zohráva Európska centrálna banka. Ešte väčšia by bola istota, keby Európska centrálna banka v tomto systému e, dostala silnejšiu vedúcu úlohu v Európskom polroku. Ja to považujem za dôležitý smer. Ide vlastne o politiku výdavkov, nejde len o e, odvody. A je veľmi dôležité, ako e, sa rozbehne systém zodpovednosti vlády, ktoré príjmu príslušné rozpočtové zákony, pokiaľ ide o zniženie ich deficitu, nemôžu byť osamotené. Pán jedna minúta. de stabilitate și creștere are nevoie să fie reformat? E, len pakt, e, nie len pakt stability a rastu musí byť reformovaný, ale v, vo všeobecnosti je hospodársky a e, sociálny mod, model, pretože už nie je udržateľný Ehm, to, čo sme prv vnímali ako lokomotívu ehm, pokroku, to zlyhalo. Ehm, Nenaplne sa očakovania 10 európskych občanov je nezamestnaných a mnohé členské štáty majú hospodársky úpadok. Máme problémy, pokiaľ ide o kontrolu ekonomických tokov a dohľad, makroekonomický dohľad sa stáva v EÚ nevyhnutnosťou. A tieto veci e, sa len posilňujú jednotným trhom a jednotnou menou. Vítam závery e, rady, pokiaľ ide o dohľad e, vytvorením takýchto mechanizmov a ďalších, ďalších európskych orgánov. A tiež vítam tú myšlienku dohľadu nad rozpočtami. Pani Figueredo, jedna minúta. Pani predsednička, ja si myslím, že e, tieto rozhodnutia včerajška sú nepriateľné. Tu sú špekulanti, ktorí majú možnosť získať veľký profit. To je škandalozne. E, a pokiaľ nebudeme mať e, daň z finančných transakcií, tak budeme vidieť, že ľudia budú používať krízu ako zámienku a členské štáty sa vlastne stanú iba bábkami a národné rozpočty sa e, budú dopredu kontrolovať e, cestou nejakého európskeho riaditeľstva a e, už tak im zväzuje ruky pak sa a rastu. Takže keď sa pozrieme na politiku, ktorá je zakotvená v zmluve, toto nemožné ospravedlniť takéto porušovanie suverenity členských štátov E, členské štáty musia mať možnosť rozhodovať e, suverene. E, teda tu vlastne Európa sa stáva podporovateľom veľkých lobbystických skupín, takže tieto opatrenia nie sú dostatočné a zosilnejú sa vlastne zápasy zamestnancov. Ďakujem. Pani starý minúta. kiitos puheenvuorosta. Ďakujem pani predsedníčka za to, že ste mi udelili slovo. Pred niekoľkými rokmi to bolo tak, že neoliberalizmus vládol a tá sa hovorilo, že politika by sa nemala miešať do trhu a trh to musí vyriešiť. Ale teraz vidíme, že politika má svoj význam, politika musí príjmať rozhodnutia a teraz je dôležité, aby sme e, v otázke dohľadu sa posunuli ďalej, aby e, rozpočtové štatistiky sa predkladali poriadne, aby tu neboli manipulácie. To sa všetko musí jasne položiť na stôl. Ja si myslím, že transparentnosť je e, kľúčovým pojmom pri tejto reforme. A teraz je jasné, čo Šuman už prv povedal. Európska únia sa e, vyvíja, posúva ďalej krízami. A ja si myslím, že e, jasnými výsledkami vytvoríme väčšiu dôveryhodnosť. Ďakujem. A tým... Ďakujem, týmto sa končí Catch a teraz e, dávam slovo pánovi Barnierovi za komisiu a potom predsedovi rady. Ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým z vás, ktorí ste vystúpili a ďakujem za to, čo ste povedali ku kolektívnym výsledkom v oblasti dohľadu. Pani Ferrera pred chvíľou hovorila o tom, že občania sú postihnutí silne touto finančnou, hospodárskou a sociálnou krízou, ktorá má aj dopady na zásobovanie potravinami a ekologickú situáciu. My sa skutočne musíme zodpovedať voči občanom a musíme e, brať ohľad aj na to, čo e, si myslia o e, tom, ako eh, sa výmanec krízy, eh, keď eh, ste, vyprali, e, vy ste vypracovali správu o, o e, spotrebe a samozrejme je potrebné, aby sme získavali názory občanov a my na úrovni komisie, rady a parlamentu potom hľadáme konkrétne riešenia. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, v tomto smere sa vykonali veľmi dôležité analýzy rôznych ciest, ako aj aj analýzy dôsledkov e, takejto dane e, na európskej a regionálnej úrovni. E, E, v tomto smere v mene komisie bola zaujatá e, pozícia veľmi jednoznačne a e, finančné služby komisie v oktobri potvrdia toto smerovanie. Pán Karas takisto sa k tomu vyjadril. Je potrebné, aby sme pokračovali v snahe presviečať Európanov o tom, že je potrebné ísť touto cestou, hoci si to vyžiada ešte veľa veľké presvedčovacie úsilie 27 e, členských štátov. E, takisto to treba robiť aj na globálnej úrovni, ale táto daň by mohla byť skutočne účinná a mohla by e, byť užitočná. A keď hovoríme o celosvetovom riadení governance, tak a vypracovanie komparatívnych tabuliek, pokiaľ ide o súčinnosť medzi Amerikou a Európou, to je jedna vec, ale musíme brať ohľad aj na e, iné oblasti sveta, Brazíliu, Čínu, Indiu, ale aj Afriku. E, takže ja budem sledovať, aby sa prihliadalo na všetky tieto prvky. E, pani Body Matena, ako aj pán Martin hovorili o e, tejto otázke, my nemáme vždy rovnaké metódy, nemáme ani rovnaké zákonodárstvo, napokon naše ekonomiky nie sú rovnaké, ale e, v Európe sme urobili aj analýzu veľkosti bank a diverzity bankového sektora, ktorá ukazuje, že je možné možné e, zabezpečiť lepšie riadenie e, bank. A pokiaľ ide o dohľad, samozrejme parlament tu zohráva zásadnú úlohu. E, hovorilo sa tu o práci, ktorá sa vykonala v súvislosti s dôveryhodnosťou agentúr. Pán Mitras takisto hovoril o tom, že je potrebné, aby sa e, zvyšila dôveryhodnosť e, Komisie pre systémové rizika a tie všetky e, vaše názory sú skutočne veľmi zaujímavé a my už v júli sme získali vaše názory a vďaka ním sme mohli pokračovať v našej práci. Záverom by som chcela chcel e, poukázať na to, čo sa tu povedalo o tom, že potrebujeme viac Európy. Samozrejme, my musíme vykonávať dohľad, my musíme vykonávať reguláciu, musíme zabezpečiť verejné financie akcie, e, pretože naše súčasné dlhy predstavujú e, záťaž pre budúce generácie. Ale to, čo sa urobilo doteraz, nestačí. Je potrebné, aby sme mali ekonomický projekt a to si vyžaduje veľké úsilie. Včera predseda Barozo takisto povedal, že e, je potrebné, aby sa zabezpečilo lepšie fungovanie vnútorného trhu a aby sa zvyšila účinnosť tohto e, trhu. A napokon by som chcel pripomenúť, e, že kolega Ren aj predseda e, Barozo koncom tohto mesiaca predložia veľmi dôrazné návrhy a E, samozrejme je potrebné, aby ste vy politickým spôsobom stimulovali túto novú metódu získania e, obrazu o súčasnej situácii. Samozrejme, že nemôžeme zabúdať na výsady národných parlamentov. E, ja sám som pôsobil v takomto Národnom parlamente 20 rokov a e, pri e, zostávaní rozpočtu samozrejme bolo pre nás veľmi dôležité získať takúto momentku o stave hospodárstva nielen našej, ale aj iných krajín. A pokiaľ ide o koordináciu riadenia, e, tak chcem poukázať na to, že ja aj môj kolega Oli Ren vám budeme vždy k dispozícii. Ďakujem. Teraz má slovo predstaviteľ rady, pán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 Pán komisár, chcel by som sa v prvom rade poďakovať všetkým tým, ktorí podporili dohodu týkajúcu sa finančného dohľadu. E, toto je práca, ktorá je do veľkej miery výsledkom spoločného úsilia parlamentu, komisie a rady. Tu by som chcel dodať, že sme len na začiatku procesu a bude potrebné, aby sme dokázali, že tento dohľad bude skutočne predstavať pridanú hodnotu. Takisto musíme získať vyvodiť vyvodiť ponaučenie z prebiehajúcej e, krízy. Myslím si, že tie postupy, ktoré sa príjmú, odr- budú odrazom tejto situácie, ako aj požiadaviek v jednotlivých oblastiach. E, je potrebné a ukazuje sa, že to podporuje aj vaše zhromaždenie e, zaviesť dôslednejší celoeurópsky dohľad a integrovať jednotlivé metódy. Opakujem, že pravdepodobne to je prvé a najdôležitejšie ponaučenie vyvodené z finančnej krízy, e, čiže my máme predstavu o budúcej finančnej architektúre a teraz zostáva ju budovať e, kameň po kameň znamení. E, ďalšia moja poznámka e, sa týka veci, o ktorej už hovoril predo mnou pán komisár. Dnes popoludní budeme rokovať v rámci trilógu a podľa mňa je potrebné, aby sme všetci e, prijali rovnaký prístup a aby sme sa snažili o úspech zavedenia finančného dohľadu. Samozrejme, existujú tu isté bloky aj v rámci rady, existujú tu aj rozporné názory, názory v rámci vášho zhromaždenia, pokiaľ ide o e, niektoré riešenia, ale e, som presvedčený, že sa snažíme spolu s komisárom Banierom vypracovať e, jeden dôveryhodný harmonogram, ktorý by sa týkal investičných fondov, o tom budeme hovoriť dnes popoludní. Potrebujeme jednotný prístup, celoeurópsky prístup, ktorý by skutočne chránil občanov, spotrebiteľov v Eh, určitých aktivitách, ktoré prebiehajú na európskom území. Eh, chcel by som povedať niečo aj o dosiahnutej úrovni v oblasti regulácie a dohľadu. Michel Barnier je, hovoril, že na neformálnej rade eh, ECOFIN sa eh, predložia alebo bude hovoriť o akomsi porovnaní medzi vývojom na obidvoch stranách Atlantiku s cieľom riešiť túto otázku, aby sme zistili, ako ďaleko sme dospeli, ako prebiehajú práce a koncom tohto mesiaca budeme mať možnosť si vymeniť názory s parlamentom aj o tejto otázke. Myslím si, že treba skonštatovať, že sme dosiahli e, istý pokrok aj E, v, na druhej strane Atlantiku v tejto oblasti. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, ja sa nechcem vrácať k obsahu uznesenia. Hovoril o tom Michel Barnier a bude, to oznámenie bude predložené v nadchádzajúcich týždňoch. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, tak o tejto sa hovorilo počas um, predchádzajúceho predsedníctva rady a ja by som teda chcel nadviazať na uh, to, čo sa vykonalo, ale Belgicko má v tomto smere jasno, my máme jednomyselný postoj k tejto otázke. E, tentokrát to však nebude ľahké e, dosiahnuť, pretože e, skutočne E, sa otvorila veľmi otvorená diskusia, v rámci ktorej boli predložené niektoré konkrétne návrhy. A pokiaľ ide o využitie takto získaných e, daňových príjmov, v niektorých európskych krajinách sa ešte stále vypracúvajú rôzne riešenia, ktoré nám umožnia dospieť k istým praktickým riešeniam. Ja teda samozrejme nechcem odkázať tento e, dokument alebo túto problematiku na riešenie riešenie na úrovni G20, ale chcem zdôrazniť, že táto diskusia musí prebiehať, musí byť aktívna a myslím si, že už na poslednej rade COFIN bola táto e, diskusia dosť e, dôkladná, ale aby sme e, urobili pokrok, musíme hovoriť aj o tom, akým spôsobom by sa mali tieto prostriedky využívať. Musíme sa snažiť takýmto spôsobom bojovať aj proti špekuláciám a už dnes sa e, využívajú tieto, teda majú sa využiť tieto príjmy na boj proti e, dôsledkom krízy, na boj proti klimatickým zmenám a ďalej. Chcel by som e, záverom hovoriť niečo o, konsoli- o, o rozpočtovej konsolidácii toto je len jedna etapa, prídu aj ďalšie a bude potrebné, aby členské štáty, predovšetkým v eurozóne, hovorili o tom, ako rozšíriť existujúce ustanovenia zmluvy a aby sa do toho zapojili aj tie štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, pretože bude potrebná ekonomická konvergencia a konsolidácia rozpočtov. Ten pakt, ktorý to umožní, to je pakt stability a rastu a nesmieme zabúdať na to, že rast má dopad pre zamestnanosť, pre sociálnu politiku a táto rozpočtová rozprava to nie je len rozprava o, e, vrátení, o obnovení rovnováhy v členských štátoch. Ide o to, aby sa zabezpečila aj rast, e, zamestnanosť, e, sociálna politika a aktívna účasť na boji proti klimatickým zmenám. Myslím si, že to sú ciele, ktoré sa budeme snažiť e, dosahovať v rámci belgického predsedníctva a znovu by som chcel zopakovať, že popoludní sa bude hovoriť o investičných fondoch. Ďakujem, týmto uzatváram našu diskusiu, ďakujem všetkým rečníkom a teraz prechádzame k ďalšej téme e, ktorým je odporúčanie do druhého čítania správy pani Jegle o ochrane